podporili, spolupracovali s nami počas týchto dlhodobých rokovaní a ja vás žiadam všetkých, aby ste nás dnes popoludní pri hlasovaní podporili. Ďakujem veľmi pekne. Ctení kolegovia, kolegyne, týmto končím rozprávu k tomuto bodu a chcela by som vám ešte pripomenúť, že dnes budeme hlasovať o pol dvanástej o tejto téme. Ďalším bodom dnešného programu nie nasledovné. Ide tu o sledovanie občanov Európskej únie prostredníctvom internetu zo strany USA. Ide tu o program NSA PRISM. Ctení kolegovia a kolegyne, ja by som vás chcela informovať o tom, že v rámci tejto rozpravy sa vyjadria predovšetkým politické skupiny a nepočítame to so spontánnou rozprávou ani modré kartičky nie sú dovolené v rámci tejto rozpravy. Takže v mene tejto témy by som teraz dala najradšej slovo pánovi komisárovi. Ako prvému rečníkovi, nech sa páči, pán komisár, môžete sa vyjadriť. Ďakujem za slovo. Prečítam teraz stanovisko komisie v mene podpredsedničky Redingovej. Európska komisia je znepokojená nedávnymi správami z médií v tom smysle, že e, úrady USA majú prístup a spracovávajú vo veľkej miere údaje občanov Európskej únie, ktorí využívajú e, poskytovateľov internetových služieb z USA. Je to program pod názvom PRISM. Na základe tohoto je vlastne povolené, e, aby sa nebezpečným spôsobom narúšalo súkromie osôb. Čiže tento prípad prizem tam, ako, je, tak ako ho prezentujú médiá, médiá pardon, vyvoláva obavy u občanov EÚ v súvislosti s údajmi, osobnými údajmi, ktoré e, dáva k dispozícii online alebo aj v cloude. 70 európskych občanov v roku 2012 e, malo obavy, že údaje uvádzané e, v podnikoch cestou internetu by sa mohli zneužívať na iné účely. To, o čom sa v médiách hovorí, zdôrazňuje aj rozdiely v prístupe Európskej únie a USA, pokiaľ ide o ochranu údajov. Právny systém USA zabezpečuje cestou ústavných, e, ústavnej ochrany práva na ochranu takýchto údajov len pre občanov USA a rezidentov USA. A u nás v Európe je to ochrana bez ohľadu na národnú príslušnosť, na štátnu príslušnosť. Takže je to naozaj dôvod na obavy. Ale takéto problémy nie sú ničím novým. Nakoniec Komisia sa podobným prípadom venovala aj v minulosti. Uvediem príklad. Komisia už poukázala na prístup k osobným údajom osob z Európskej únie z hľadiska policajnej práce. Ide o ochranu osobných údajov vo sfére policajnej a justičnej spolupráce. Ako vieme, pani podpredsednička Redingová už e, pristúpila k e, rokovaniu z USA na danú tému a predovšetkým informuje predstaviteľ výboru LIBE o týchto rokovaniach. Európska komisia žiada o jasné záväzky ze strany USA aby sa rešpektovali práva na ochranu osobných údajov občanov Európskej únie a aby mali títo občania rovnaký prístup ku súdnej kompenzácii ako občania USA a rezidenti USA. Pokiaľ ide o program PRISM, komisia pri najbližšej možnej príležitosti sa bude venovať tejto téme PRISM a bude žiadať od USA príslušné vysvetlenia a príslušné kroky, aby išlo o použitie takýchto metód, o ktorých sa v danom programe hovorí, len v súvislosti s jednotlivcami a nie vo veľkom pri spracovávaní dát pani Redingová veľmi razantne bude žiadať riešenie tejto otázky na najbližšom zasadnutí ministrov v Dubline. To je zasadnutie ministrov EÚ a USA. Európska únia môže konať aj tak, aby sa chránila robustnou legislatívou, ktorá by umožnila riešiť takéto situácie tým, že im budeme razantne čeliť. Hovorím teraz o ochrane údajov. Podľa súčasnej legislatívy EU príslušná smenica z roku 95 hovorí v súvislosti s konkrétnymi štátmi, tak tam pod konkrétny súd rozhoduje v danom štáte o tom, aké dáta sa môžu prenášať či sú to vnútroštátne, európske alebo medzinárodné spôsoby prenosu dát. Komisia je presvedčená o tom, že tejto téme sa opäť musíme venovať, pretože toto je vlastne aj účel nariadenia na ochranu údajov. Pani Redingová je toho názoru, že súčasná vysoká úroveň ochrany osobných údajov v Európskej únii Znamená, že vedia aj kedy dochádza k narušeniu ich eh, osobnej integrity alebo integrity ich údajov a musíme takéto hrozbe čeliť. Konkrétnejšie, reforma v systéme ochrany údajov EÚ má smerovať aj k tomu, aby sme mohli čeliť aj takým prípadom, ako je tento program PRISM, s tým, že Takéto programy budú mať čiste teritoriálne zameranie. Európske podniky, ktoré poskytujú európskym spotrebiteľom svoje služby a produkty, budú musieť uplatňovať tie zákony a pravidlá, ktoré sa týkajú ochrany dát, ktoré platia v EÚ. A to sa týka aj príslušných eh, metód spracovania a prenosu dát. Úvodné ustanovenie 90 príslušného návrhu nariadenia hovorí o tom, že ak sa máme vyhnúť konfliktom e, právomoci súdov, tak sa bude hovoriť aj o, o uplatňovaní e, tých e, pravidiel, ktoré sa majú týkať rozhodovania súdov o takýchto e, údajoch, ktoré sa vyskytujú na sieti. Takže tento aspekt sa bude musieť náležite spracovať. Ďalej treba jasne v nariadení uviesť, aké budú podmienky, za ktorých rozhodnutie súdu tretej krajiny bude vykonateľné podľa zákonov EÚ. Komisia preskúma tieto návrhy vážené poslankyne, poslanci, vážení prítomní. Rýchle schválenie tohoto návrhu by vyriešilo akékoľvek právne medzery, ktoré sa týkajú tých spoločností, ktoré spracovávajú alebo uchovajú, uchovajú európske údaje, teda údaje európskych firiem a občanov. Vyzývame preto parlament, aby podporil tieto princípy reformy EÚ na ochranu dát a aby sme umožnili schválenie tohto balíka čím skôr. Ďakujem pekne, pán komisár Boč. Teraz v mene politických skupín vystúpi pán Weber ako prvý. Dve minúty za PP. Vážená pani predsednička, pán komisár, ochrana osobných údajov je jedným z kľúčových kameňov vôbec ochrany údajov v EÚ. A môj štát tiež sa riadi princípom, že moje údaje patria mne a ja mám rozhodovať o tom, čo sa s nimi stane a myslím si, že túto zásadu by mal rešpektovať aj štát. A štát musí rešpektovať tieto hranice. Preto správy, ktoré e, k nám dolahli zo Spojených štátov, vzbudzujú obavy a je dobré, že sa o tom dnes bavíme. A je dobré, že to rozvírilo diskusiu na novo aj v Spojených štátoch, aby s osobnými údajmi bolo zaobchádzané citlivo je nepriateľné, a chcem to vyjadriť aj za našu frakciu, aby v Spojených štátoch existovali rôzne štandardy na zaobchádzanie s informáciami, e, rozdiely medzi tým, ako sa zaobchádza s informáciami občanov Spojených štátov a iných. A to musí byť Američanom tiež jasné. Aké sú naše ciele? Transparentnosť. Musíme vedieť, čo sa deje. A preto komisia, špeciálne vicepredsednička, podpredsednička Redingová e, jasne povedala, že chce transparentnosť a chce odpovede na to, ako vyzerá aktuálna e, prax a ako sa aj uplatňuje legislatíva. Po druhé, požadujeme transparentnosť od firiem. Google a ďalší zarábajú obrovské peniaze v EÚ, tak majú občania, tým pádom aj klienti, e, európske občania právo na správnosť. Tretia úloha otázka Spojeného kráľovstva. Existujú informácie, že aj Spojené kráľovstvo malo prístup k informáciám skrz teda tie kanály v Spojených štátov a je to zodpovednosť Spojeného kráľovstva. Chceme vedieť, ako to je. A že mali prístup k informáciám, e, osobným údajom, osobným údajom európskych občanov. Za po štvrté, internet, spolupráca s policajnej súdnej oblasti súdna policajná správnosť, mali by sme sa usilovať o rámcovú dohodu. Nie len v oblasti policajnej správe, ale aj v súkromných záležitostiach, aby sme s Američanmi vyjednali súkromné aj dohody v oblasti súkromnej komunikácie. Po piate, potrebujeme európsky cloud. Ak európske údaje budú uh, niekde uskladňovanie, je dobré, aby to bolo na cloude a teda na, e, niekde v Európe a nie na e, amerických serveroch, pretože potom môžeme zabezpečiť ich potrebnú ochranu. A po šieste potrebujeme modernú ochranu na modernú legislatívu na ochranu údajov môžeme na niečo upozorňovať e, Američanov len vo chvíli, kedy sami dokážeme chrániť naše údaje a máme vhodnú legislatívu. Myslím si, že e, robím už starosti, keď vidíme na jednej strane, ako akým štýlom pokračuje rozvoj technický, je treba mať odvahu jasne stanoviť hranice, jasne stanoviť štandardy, ktoré komisia navrhuje. Ja chcem pripomenúť parlamentu, že 9. júla, že v výbore budeme hlasovať a nesmieme e, sa zdržovať, aby nám to potom bolo vyčítané a nie treba sa teraz riešiť malé detaily, ale naopak vidieť tie veľké výzvy dnešných dní a dnešných časov a mať aj nejaké výsledky. Poprvé, e, ďalej je pre nás dôležité veľmi jasne povedať, že Spojené štáty sú našim partnerom. Pri Swifte sme neboli ochotní a schopní e, pri boji voči organizova- proti organizovanému zločinu stanovovať si tie štandardy a nedokázali sme držať krok, ale európske agentúry E, potom z tých výsledkov sme profitovali, pretože napríklad v Madride a ďalšie v Nemecku bolo zabránené bombovým útokom vďaka varovaniu zo Spojených štátov. Takže Spojené štáty sú našim partnerom, zvlášť v Swifte čakáme netrpezlivo na návrh komisie aby sme mali systém hodnotenia pre finančné operácie, aby sme to etablovali s našimi štandardmi. Takže cesta Spojených štátov nie je našou cestou, ale tá naša spolupráca je na partnerskom základe, aby sme dokázali vyriešiť naše úlohy, ktoré pred nami stoja. Ďakujem za slovo. Ďakujeme. Slovo má pán Moraes. 4 minúty, nech sa páči. E, Pani predsednička, dámy a páni, za posledných niekoľko dní tie informácie uverejnené v Guardiane minulý systém ohľadne tohoto vysokotajného amerického systému pod názvom PRISM, ktorý zaviedla e, organizácia NSA v USA, že sa sledujú veľké vyhľadávače ako Google a tak ďalej a že sa sledujú aj údaje o európskych občanoch, tak je nám jasné, že pokiaľ ide o bezpečnosť. Je to dôležitá téma, týka sa našich občanov, dochádza tu k narušeniu dôvery a ministerské zasadnutie 13. a 14. júna je niečo, čo pokladáme za veľmi dôležité a parlament a všetky politické strany by mali podporiť komisiu vo vzťahu e, k dialogu z USA Vieme, že sa tu spracovávajú veľko informácie, ktoré sa týkajú našich občanov a je úplne zbytočné takýto postup uplatňovať pri e, alebo v boji proti terorizmu. Dochádza tu naozaj ku narušovaniu dôvery pod e, pláštikom boja proti terorizmu a v záujme bezpečnosti. Je tu aj iný aspekt, treba chrániť e, údaje tej miere, aby to bolo vyvážené. Washington Post aj New York Times poukazujú na to, že príslušné internetové spoločnosti e, sú podľa amerických zákonov e, nútené poskytovať e, orgánom NSA i spravodajským orgánom USA všetky informácie, ktoré vyžadujú tieto inštitúcie. A tento zovšebecnený prístup a masové spracovávanie údajov o občanoch EÚ, či už z hľadiska boja proti nezákonnosti, proti zločinnosti a tak ďalej, to musí byť predsa len v súlade aj s legislatívou EÚ. Je tu aj transatlantický aspekt, ktorý musíme zohľadňovať a preto je potrebné mať k dispozícii e, nejaký zastrešujúci e, systém ochrany údajov medzi USA a Európskou úniou. Rokovania o tomto prebiehajú už od roku 2011. A príslušné orgány USA, keď spracovávajú údaje o občanoch EÚ, tak by mali postupovať e, aj podľa príslušných noriem, ktoré e, my máme v platnosti, aby to bolo recipročné. Máme tu predsa predkladané návrhy aj zo strany spravodajcov, aj tieňových predstaviteľov v tom zmysle, ako sa dajú vylepšiť ešte aj naše európske zákony, ktoré sa týkajú ochrany údajov. A na záver chcem zdôrazniť, že osobitnú pozornosť treba venovať ochrane osobných údajov aj v súvislosti s dohodou TTIP, o ktorej sa rokuje z USA. Sme si veľmi dobre vedomí toho, že komisia naozaj musí požadovať od USA, aby sa adekvátnym spôsobom pristupovalo k spracovávaniu týchto dát, ktoré ku ich eh, prenosu dochádza. Je jednoznačné, že v tomto prípade eh, programu PRISM došlo ku narušeniu dôvery v dôsledku krokov USA. Je preto dôležité, aby európsky občania boli uistení o tom, že sa zachovajú a budú uplatňovať náležité štandardy. Ďakujem. Pán kolega Moraes. Ďakujem aj ostatným. By som chcela pripomenúť, že nebudeme mať the eye k tejto téme, aby sme mali viac priestoru pre jednotlivé politické skupiny. Teraz poprosíme kolegyňu Intveld za ALDE. 3 minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Dámy a páni, pán komisár, 500 miliónov európskych občanov bol minulých týždeň ozaj šokovaných, keď zistili, že nejaká cudzia, cudzí štát, cudzia močnosť má takýto prístup k intimným detailom osobného charakteru. Nemci na to majú slovo šípsache, kde vlastne e, o čo tu ide, ako sa pozerajú na Európu. Pri všetkej úcte k pánovi komisárovi Máme aj komisára pre zdravotníctvo a ten sa má venovať tejto téme. Myslím, že pán Barroso mal sadnúť do helikoptúry a prísť sem do e, Štrásburgu, aby odpovedal na otázky. Prečo toto sa to týka 500 miliónov obyvateľov. Takže kde je príslušný zodpovedný komisár? Prečo príslušní zodpovední lídry z Európskej únie nie sú tu prítomní. Pozrime sa okolo seba, kolegia. kolegovia. Táto snemovňa je temer prázdna. Pred desiatimi rokmi, keď sme mali podobnú situáciu e, v súvislosti s tým, čo sa nazývalo prípad Echelon, tak vtedy sa e, skúmalo do hĺbky. A dnes tu máme len hrstku ozaj tých ľudí, e, tých zaangažovaných poslancov, ktorým leží táto téma na srdci. Téma ochrany našich občanov, Naozaj by sme sa mali za seba hambiť pri takomto prístupe. A k samotnej téme mi dovolte povedať toto. Samozrejme, nemôže nás veľmi prekvapiť to, že Američania e, uplenili tieto špionážne metódy aj voči nám. Mali by sme si klásť znova a znova a znova tieto otázky, a, ale pýtať sa niečo od predstaviteľov komisie, to ako hovoriť do steny. A pýtať sa steny, aby nám odpovedala. Majú predsa mnoho rôznych zákonov v USA, tzv. Patriot Act a tak ďalej a tak ďalej. A komisia akoby nereagovala na nič. Členské štáty, keďže prebieha aj vnútroštátna debata v jednotlivých štátoch, myslím, že pani Merkel bude žiadať Američanov o vysvetlenie. Myslím, že aj Británia bude to žiadať, aj náš štát, môj štát teda, to bude žiadať od USA. Takže Prekvapuje nás potom, že naši občania strácajú dôveru pri takomto prístupe? Zdá sa však, že ani vlády ako by nechceli veriť svojim občanom. Takže prečo treba z vlády Egypta, alebo Iránu, alebo inej krajiny? E, prečo by tieto nemali e, uplatňovať špionážne metódy voči svojim občanom, keď my vlastne toto umožňujeme, čo sa deje s našimi občanmi. Strácame dôveryhodnosť. A vypočul som, vypočula som si stanoviská kolegov o zvláštnom osobitnom vzťahu k USA, ktorý je náš jedinečný a úžasný spojenec. A keď prezident Obama hovoril voči americkým poslucháčom, hovoril, ale nerobte si z toho problémy, my e, neuplatňujeme tieto špionážne metódy e, voči občanom USA, iba voči cudzincom. Tak teda, aký je tu e, úžasne osobitný vzťah medzi EÚ a USA? Zdá sa, že Európska únia sa veľmi snaží, aby bola čo najbližším spojencom USA v boji proti terorizmu a chceme byť spojencom, to áno, ale chceme, aby to boli korektné obojstranné vzťahy. Takže, pán komisár, toto je otázka politického vodcovstva. A teraz je ten čas, kedy sa to má správne preukázať. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyni Intveld. Slovo má pán Albrecht v mene zelených. Je na pol minúty. Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, Absolútne súhlasím s tými obavami, ktoré tu zazneli zo zastupcov eh, najrôznejších frakcií. Chcem povedať, že sa to netýka iba ochrany údajov. Nejedná sa tu o malú technickú záležitosť. Je to vôbec o právnom štáte, o dodržiavanie zásad právneho štátu, pretože to, čo sme sa dozvedeli, nie je takýto masový dohľad nad ľuďmi je absolútne neprístupný. Je treba sa tu postaviť za našu uh, vec a takéto masové sledovanie je absolútne neprípustné. To znamená právnosť štátu a legitimita demokracie na tom závisí. Preto je veľmi dobré, že teraz reagujeme ako Európania tým, že vytvárame vlastné štandardy ohľady ochrany osobných údajov. V prvom rade zabezpečujeme teda práva našich občanov a je treba čím skôr zabezpečiť, aby sme e, reagovali na a pokračovali v práci na tejto legislatíve, nielen okrem ohľadne ochrany údajov, ale aj ohľadne tretích strán, ktoré nakladajú s našimi údajmi, pretože tam ide o hromadné spracovávanie našich údajov, pretože ak my si ich tu chránime a potom dáme prístup tretím stranám, tak to, neznám, tak to nepomôže. Ak chceme mať európsky cloud inform dát, potrebujeme mať súbor pravidel legislatívu, ktorá vytvorí úplne jasné pravidla aj pre transfer tretím stranám. A len ako spravodajca tej rámcovej dohody o transfere informácií so Spojenými štátmi by som rád na tomto pracoval a dohodol sa so Spojenými štátmi na týchto pravidlách, ale na to potrebujeme krok aj zo strany Spojených štátov, nejaké legislatívne zmeny. Bez nich sa nedokážeme zhodnúť na spoločnom základe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo má pán Kirkhope. Nech sa páči, vážený pán komisár. Tá diskusia dnes je o zvyšovaní dôvery občanov a o tom, volať k zodpovednosti vlády a agentúry, ktorí týchto občanov chránia. Tie firmy, ktorých mená to už padli a na ktorých padá vina hamba za to, že prekročili zákon vlády a komisia vyjadrili svoj názor dnes do obeda, ale správne podotkli, že ešte nie je možné činiť závery. Ale aká je dnešná situácia? Už ukazujeme prstom. Niektorí z vás už tu používajú antiamerickú antikom, retoriku, retoriku, ktorá útočí na komisiu, bez toho, aby ste sa zastavili a zohnali si fakty a dôkazy. Ale to je tu taká bežná prax. Obviniť e, obžalovaného a odsúdiť ho ešte predtým, než boli dané nejaké dôkazy. Stále mm, sme v rokovaní a vo vyjednávaní so Spojenými štátmi o dohodách ohľadne ochrany práv. Okrem ochrany údajov našich občanov je dôležité, sú dôležité vzťahy s, členským, s našimi partnermi. To, ako sa tu mnohí z vás vyjadrujú a z našich kolegov vyjadrujú, nám nepomáha spolupracovať, ale naopak nás trhá ďalej. Ochraňovať. Je to otázka rovnováhy. Častokrát sme obviňovaní z toho, alebo agentúry, že nekonali dosť skoro a zároveň potom sú tieto bezpečnostné agentúry, spravodajské agentúry obviňované z toho, že zasahujú do osobnej integrity Vieme, že teroristi organizované zločinecké bandy využívajú technológiu, moderné informačné technológie proti nevinným obetiam. Preto je reálne očakávanie, že takéto technológie budú použité aj v tom, keď my budeme reagovať. Ale tieto informácie samozrejme musia byť využívané v rámci limov, limitov demokratických zásad a legiti- legitimity. Nezískame viac slobody tým, že nejaké slobody odstránime. A myslím si, že základom je vždy právny štát a platnosť práva. Preto je dôležité, aby politici, ktorí majú moc, upozorňovali tých, že nesmieme obetovať demokraciu ale zároveň možno dáva zmysel, aby sme si pripomenuli, kto je skutočným nepriateľom a kde sa ten nepriateľ nachádza. A keď e, chceme odpovede, chceme pravdu, ale riešime situáciu s partnermi tak, že priatelia nám načúvajú najlepšie vtedy, keď rozprávate a nie keď kričíte. A teraz pán Paška za EFD. Ďakujem za pozornosť, vážená pani predsedujúca, vážený pán komisár. Priznám sa,

Uh, uh, uh, Teraz má slovo Verriat. Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne, ja som vás počúvala pán komisár, ale treba povedať, že tu mala byť pravdepodobne pani Redingová, pretože vy sa tejto téme nevenujete. Ale chcela by som povedať následovné. Máme tu určité oznámenia aj z tlače, aj z britskej tlače a tu sú iba potvrdené informácie v tom zmysle, že pokiaľ ide o ochranu údajov, že jednoducho Spojené štáty americké z toho nevychádzajú najpozitívnejšie. A podpredseda komisie nás uistil, že osobný súkromný život občanov Európskej únie bude v budúcnosti lepšie chránený. Avšak tí, ktorí to momentálne, ktorí pochybujú o tomto, tak týchto ľudí počet sa stále navyšuje. Vidíme, že Američania jednoducho mali prístup k informáciám v jednotlivých serveroch a to jednoducho nás neukľudní. A keď potom Američanov na túto tému kontaktujeme, tak povedia, že oni o tom nevedeli. Takže ako to máme vnímať my v Európe? Počuli sme tu konkrétne informácie, dokonca od pána prezidentu Obamu, ale to sú z časti informácie, ktoré zodpovedajú zhruba úrovni prázdnych slov, pretože to jednoducho neuspokojí občanov Európskej únie. Ide tu o špionáž. A týmto sa vlastne porušujú aj zákony v Spojených štátoch amerických. A to znamená, že vlastne všetci jednoducho môžu byť e, odpočúvaní a pozorovaní. A známe, momentálne to vyzerá tak, ako keby sme my v Európe nemali rovnaké práva ako občania v Amerike. Jednoducho sa tu prevádzkuje špionáž, pretože by sa tu robili nejaké rozdiely. To je neakceptovateľná situácia a kontrolné úrady nás o tomto informujú každý deň. A my jednoducho musíme celkom jasne povedať, že stačilo. Nemôžeme predsa pri každom kole rokovaní hovoriť o týchto istých problémoch. Jednoducho my už nemôžeme robiť žiadne ústupky a v tej prvej fáze sme nereagovali. Potom sme odmietli akta, a pretože ide nám to predovšetkým o ochranu našich európskych občanov. A ja si myslím, že už týmto pokrytectvom musíme prestať. My máme dostatočné množstvo dôkazov o tom, ako realita v každodennom živote vyzerá a musíme sa postarať o to, aby tieto údaje o európskych občanoch boli chránené. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za nezaradených dostane slovo pán Ehrenhauser. Ďakujem pekne. Ak sa tu uvádzajú informácie, že sme takýmto spôsobom špionovaní, tak jednoducho sa vám to pravdepodobne nebude páčiť, ale jednoducho toto sa deje v digitálnom priestore. Každý deň, 24 hodín denne, Takýmto spôsobom sú sledované milióny ľudí. Tento parlament je zodpovedný za to, že musíme dbať o to, aby boli základné práva občanov chránené. A tento program jednoducho je proti základným právam občanov. A čo robíme my? My sa nechávame viacerými formami jednoducho učičíkať. To je nemožné. Je najvyšší čas, aby sme to celé zobrali do vlastných rúk, aby sme prebrali zodpovednosť aby sme vytvorili tlak, aby takéto programy na strane americkej boli konečne ukončené. Treba to preskúmať, musíme započať vyšetrenie e, konkrétnych dopadov takéhoto programu, ktoré európske tajné služby profitujú z toho, či profituje z toho napríklad Europol. A takisto potrebujeme mať aj amerických zástupcov tu v Európskom parlamente, ktorí by sa zodpovedali a ktorí by odpovedali na naše otázky, pretože to, čo momentálne robíme, nás len vzdialuje ďalej od demokratických postupov. Ďakujem veľmi pekne, pán Ehrenhauser. A teraz dostane slovo pán komisár Borg. Nech sa páči, máte slovo, pán komisár. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som vás chcel uistiť o tom, že tie obavy, ktoré ohľadne škandálu o programe Prism tu sú v parlamente, že my zdieľame tieto vaše obavy a takisto chcem povedať, že pani Redingová sa vyjadri vo výbore LIBE 19. júna, čo znamená, že tam bude nielen hovoriť s predstaviteľmi výboru LIBE, o najnovšom vývone, vyvinie informácií, skutočnosti, ale rovnako bude takisto informovať o svojich e, e skúsenostiach, ktoré získa napríklad na stretnutí v Dubline, ktoré sa bude konať budúci piatok. A takisto bude sa snažiť e, objasniť informáciu, aj pokiaľ ide o konkrétne objasnenia, ktoré tu boli z vašej strany požadované. Pani predsednička, táto rozpráva síce bola krátka, ale bola skutočne veľmi prospešná a samozrejme sú tu dva trendy, ktoré som si všimol, tieto si neprotirečia Jeden z tých prúdov je ten, že sa tu žiada, aby sa veci objasnili na úrovni Európska únia a Spojené štáty americké a aby vždy vtedy, keď e, sú porušované pravidlá, aby boli uplatnené európske pravidlá a aby sa tu celkom jasne pokázalo na to, že my jednoducho nie sme spokojní so situáciou, ktorá sa tu praktizuje zo strany Spojených štátov amerických a rovnako ako na to poukázal aj pán kolega Moraes. treba povedať, že, ako to tu bolo aj vlastne spomenuté, informácie sa dajú veľmi ľahko získať. Pán, hovorilo sa tu o, o informáciách, ktoré si získavajú vlády, ktoré jednoducho, na ktoré nemajú právo. A výsledok je taký, že takí ľudia ako ja napríklad, môžu zájsť oveľa ďalej v tých otázkach, ktoré tu odnievajú, ešte ďalej, ako tomu bolo doteraz. Takže na ďalšom zasadnutí ministrov sa budeme môcť pýtať konkrétne otázky, pre všetkým, pokiaľ ide o ochranu práv európskych občanov. A zároveň by som chcel povedať, že e, oceňujem to, čo povedal pán poslanec Kirchhoff, avšak nesmieme zabúdať na to, že kto je našim nepriateľom. A ja sa vyjadrím aj ako bývalý minister vnútra, bol som ním 10 rokov, že ako by vyzeral boj proti kriminalite, ak by sa nezbierali údaje aj tajného charakteru. Avšak tá frustrácia úradov, ktoré uplatňujú zákon, nemala by to byť frustrácia, ale častokrát sa to tak vníma, že hoci teroristi a organizovaný zločin ako keby nemali pravidlá, ukotvené v demokratických štátoch, predsa len sa držia zákonov, ktoré v týchto krajinách sú, aby ich mohli obchádzať. A preto ja oceňujem to, čo povedali viacerí kolegovia, ktorí poukázali na tú skutočnosť, že máme síce s Spojenými štátmi americké špecifické, špecifické partnerstvo, že sa nám podarilo vyriešiť skutočne viaceré závažné prípady, pokiaľ ide o prevenciu teroristických útokov na základe výmeny informácií, ktoré umožnil takýto špecifický vzťah, ktorý máme so Spojenými štátmi americkými, ale takéto špecifický, špecifický vzťah, ktorý máme, jednoducho by nemal viesť k tomu, že by sme jednoducho sa vyhýbali pravidlám, ktoré sú platné na oboch stranách. Ale máme tu takéto partnerstvo a takéto partnerstvo so sebou prináša nielen určité pravidla, ale predovšetkým záväzky, pretože ak takéto vzťah medzi dvomi entitami je špecifický, špeciálny, tak sa to týka aj týchto pravidel, ktoré sa musia dodržiavať. A týmto vlastne reagujem na to, čo povedala pani, pani kolegyňa Intveld a zároveň nezabúdam na to, čo povedal pán Kirchhoff, ktorý tu hovoril o nepriateľovi. A takisto by som vám chcel pripomenúť, že v kontexte tohto návrhu, kde si hovoríme o reforme ochrany údajov v Európe a ocenujem tie pozitívne vstupy, ktoré tu odzneli, pokiaľ ide o význam prijatia takéhoto dôležitého balíčka, ktoré navrhuje pani Redingová, tak komisia to celkom jasne poukázala na to, že platnosť e, právnych predpisov tretich krajín za hranicami týchto krajín e, sa musí držať medzinárodných dohôd. A komisia jednoducho musí v spolupráci s Európskym parlamentom v tejto oblasti zabezpečiť všetko preto, aby práva európskych občanov boli chránené.